Pan przewodniczący! Vážený, otváram zasadnutie, otváram rozpravu, vítajte. Mám oznámenia. 16. júla 2009 som predložil výboru Jury informáciu o zbavení imunity jedného člena. V roku 2010 predseda výboru Jury ma informoval, že na základe parlamentného uznesenia z apríla 2009 o imunite, o pravidlách imunity v Poľsku, Predmetný výbor odmietol tento dokument ako nesplňajúci podmienky. Ďalším bodom na programe je spoločná rozprava o 36 správach o rozpočtovom absolutóriu za rok 2008 správa Boguslava Liberackého o všeobecnej sekcii 3. Správu vypracovala pani Sender z Rozvojového fondu. Potom budeme hovoriť o správe pána Berta Stejsa o rozpočte Európskeho parlamentu. Potom tu bude sedem správ od pána Čarneckého, Všeobecný rozpočet Európskej únie, Rada, Súdny dvor, Dvor auditorov, Ekonomický a soci- hospodársky a sociálny výbor, Výbor regionov, Európsky ombudsman a dohľad nad ochranou údajov v Európe. Nasledujú správy od Veronike Matthew. Nebudem hovoriť názvy všetkých týchto 36 správ. Máte ich pred sebou v programe. Je ich 26, opakujem, 26 pravila naša kolegyňa Veronik Mathieu. Otváram teraz rozpravu a dávam slovo spravodajcom a začína pán Gaje. Mám technickú poznámku. Áno, pán predseda. Vidím, že účtovný dvor nie je prítomný v pléne. Ja by som rád vedel, či máme vysvetlenie, prečo tu nie sú. Rovnako tu nie je prítomná